rozprave, končím ju. A teraz sa dostávame k ústnej otázke, ktorá sa týka zjednodušenia SPP. Máme tu troch autorov. Pán Nikolson nie je prítomný že zatiaľ snemovni, preto najprv slovo dostane pán Des. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár Siolos. Teším sa, že ste tu dnes prítomní, aby ste zodpovedali túto otázku. Európsky parlament 18. mája s veľkou väčšinou rozhodol o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky. Celkom určite nebolo vo vašej moci toto uznesenie do dnešného dňa implementovať, ale pán komisár, rád by som vás poprosil, aby ste pri novom smerovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky prihliadali na to, aby požiadky dávky, ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu uznesenia, sa skutočne prejavili. Práve bohužiaľ prichádzam z diskusnej skupiny s poľnohospodármi a títo vyjadrili svoju obavu, že vaše návrhy, pán komisár, ktoré ste zabudovali do prvého piliera, nebudú viesť k zmenšeniu byrokracie, ale naopak k jej nárastu. Pán komisár Siolos, nie um, za každú byrokraciu uh, je zodpovedná Európska únia, ale veľká časť tejto záťaže leží aj v zodpovednosti členských štátov. Chcem vás však poprosiť, aby ste pri blížiacej sa reforme sa pokúsili všetkými, um, všetkými možnosťami kontrolovať situáciu a E, zabezpečiť polnohospodárom, aby mohli robiť to, čo chcú, teda produkovať e, potraviny a aby nemuseli e, najskôr pri začatí sejby na poliach čítať každý odstavec zákona. Polnohospodári sú zaťažení takým obrovským množstvom predpisov, ako je to v prípade Európskej únie. Samozrejme, pán komisár, nie ste za všetko zodpovední len vy, ale na vašich pleciach je tá tiaha, aby ste s tým niečo urobili a keď budete odstupovať z funkcie, a neviem, kedy to presne bude, by si, si myslím, že by ste mohli potom povedať, e, že ste niečo urobili pre zľahčenie situácie polnohospodárov a chcem sa zasadiť a poprosiť vás o to, aby sme tento cieľ dosiahli. Ďakujem pekne a pán Lyon teraz uh, bude hovoriť. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, som rád, že ste tu medzi nami dnes sa zaoberáme s jednodušením SPP, hovoríme o odborení byrokracie, čo je vlastne hlavný cieľ najbližšej reformy. Lebo v Škótsku u nás doma mnohí polnospodári sú frustrovaní v súvislosti s e, byrokraciou. Je tam určitý taký tre, systém trestov. Samozrejme, financie nutné vynakladať správnym spôsobom, musí tam byť aj kontrola, to je jasné, ale musí to byť aj primerateľnosť trestov, myslím si, že tak na úrovni členských štátov, ako na úrovni jednotlivých polnospodárov, myslím si, že to je to, čím sa musíme zaobrať v rámci reformy. V Škótsku sú polnospodári trestaní za malé chyby, ale sú to skutočne veľmi veľké tresty, pokuty sa vykonali rozličné inšpekcie. Škótska vláda, žiaľ, pán komisár bude asi vás obviňovať za toto špecifické opatrenie, za to, že je tam ten systém trestov a sú tam tie intenzívne inšpekcie. Mm, bola by tam určitá možnosť, že európsky auditor, Európska komisia by mohli prísť na e, inšpekcie do, tak ako sme vlastne to spravili už v minulosti a možno, že spanikárila škótska vláda a preto prišla s ťažkými e, trestami, drakonickými trestami, ktoré sa zavedli posledných 3-4 mesiacov. Možno, že to je reakcia na tie obavy, že by tam boli nejaké nedostatky, keď prídu auditory z EÚ, do Škótska vykonajú kontroly. Samozrejme sledujeme, aká situácia je u našich kolegov v Severnom Írsku. Kolega John Nicholson sa k tomu určite vyjadrí sledujeme, čo robí vláda, tej hrozí veľká pokuta, že si zle vyložila určité pravidlo o ornej pôde. Ja by som sa chcel spýtať, pán komisár, mohli by ste objasniť vlastne, čo je vlastne za, týmito, za týmto drakonickým režimom v Škótsku a kedy by vlastne ste mo- sa mohli oznámiť výsledky tých kontrol, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Nicholson. Thank you very much, Madam President. Can I apologize? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa ospravedlniť, lebo nie je to bežné, že neprídem do snemovne, keď mám vystúpiť. Sa ospravedlňujem ešte raz. Chcel by som povedať, že dôležité je si uvedomiť, že tu, hovoríme o zjednodušení SPP, to sa schválilo vlastne už pred rokom, preto je dôležité odbúrať e, byrokraciu, zjednodušiť situáciu pre európskych polnospodárov, lebo podľa môjho názoru sa špíli zaťažení a je tá situácia pre nich veľmi zložitá. Dôležité, aby sa oni venovali svojej hlavnej činnosti polnospodárstvu. Dôležité, aby sa SPP zjednodušila, zmodernizovala, aby tie politiky lepšie fungovali. Ja mám pocit, že to, čo tu máme, to nie je ono. Nie, práve naopak, bude mať viac byrokracie, viac záťaže. A keď hovoríme o prvom pilieri, čo tým vlastne myslíte? Myslíte tým, že je tam viac byrokracie? To znamená, že viac papierovačiek pre polnospodárov, viac inšpekcií? A to je práve to, čo nechceme. My chceme mať samozrejme inšpekciu, ale jednu na každé polnospodárske majetok a to by malo stačiť. A musím povedať vám, pán komisár, máte dostatok e, nástrojov na to, aby e, to malo fungovať. Nepotrebujete nič viac, nepotrebujete e, už viacej rozvíjať tento systém. A ja by som chcel na vás apelovať v mene ľudí, ktorí sa snažia venovať polnohospodárstvo. Preto hovoríme o potrebnej bezpečnosti v Európe. Ak chceme mať, ak chceme mať tak predsa my sa snažíme na tom pracovať. Preto nechajte, prosím vás, polnohospodár robiť to čo, to, čo vedia najlepšie. Ako hovoril vlastne aj predrečník, naši polnospodári v Severnom Írsku, tam hrozí to, že 60 miliónov eur sa bude musieť od nich vrátiť späť. Boli tam určité mapy, ktoré sa tam vytvorili pred rokmi. Nikto nehovoril, že, to boli, že boli úplne perfektné, ale prosím vás, nepo, nepovedzte mi, že tie mapy boli úplne zlé. Prečo tu vlastne máme tento problém? Prečo tu máme tie drakonické opatrenia? ktoré sa týka polnospodárov. Však preto polnospodári, oni chcú produkovať dobre potraviny. Ďakujem pekne. Pán komisár, nech sa páči, máte priestor, aby ste mohli odpovedať. Pani predsednička, dámy a páni, dovolte mi v prvom rade odpovedať na otázky týkajúce sa zjednodušenia SPP. Je to téma, a to už som povedal často, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá. Rád by som začal tým prvým aspektom, čo sa už vlastne urobilo. Ak sa pozrieme na uplynulé roky, odpoveď je jednoduchá. Komisia urobila už mnoho v záujme zjednodušenia. Prišla s viacerými opatreniami na zlepšenie života farmárov. Napríklad e, zjednodušenie, teda oznámenie, e, vydala komisia oznámenie e, zamerané na zjednodušenie SPP. S tým, že to bude vlastne úspech pre všetkých. A nebudem samozrejme opakovať všetky významné prvky e, z tohoto oznámenia, ale chcem práve poukázať na prijatie veľmi dôležitého nariadenia, ktoré sa týka e, organizácie spoločného trhu v oblasti polnohospodárstva. A to tiež je zamerané na znižovanie byrokracie, pokiaľ ide o uplatňovanie SPP. aj keď v podstate účelom tejto, tohto nariadenia známeho ako CMO eh, je práve zjednodušiť, uľahčiť. Hej? A to zjednodušenie je práve jedným z tých dôležitých motívov, ktoré spôsobili, že komisia naozaj robila hĺbkovú previerku situácie a zvýšila efektívnosť E, činnosti, pokiaľ ide o spoločnú e, poľnohospodárskú politiku v porovnaní s predchádzajúcimi dokumentami, ktoré platili pre daný sektor od roku 2003. V tomto kontexte môžeme povedať, že tento program viedol k tomu, že sa vykonalo viacero prehodnotení a, a vlastne administratívna záťaž sa znížila asi o 36 Môj predrečník vlastne predostrel 39 návrhov na zjednodušenie a podobne vlastne aj v apríli 13 e, štátov pred, e, predostrelo takéto podnety. Okrem toho je tu ďalší balík na zjednodušenie, ktorý bol nedávno prijatý, ktorý týka sa toho práve platieb v oblasti polnohospodárstva a vidieckého rozvoja. Pokiaľ je o druhý pilier, tak komisia iniciovala aktivity, ktoré sa týkajú e, tejto sféry. Štúdia sa zamerala na dve kategórie opatrení. Na modernizáciu hospodárstiev a chovov, ako aj na agroenvironmentálny aspekt. Samozrejme, že máme záujem na tom, aby sme boli čo najbližšie k realite. A pokiaľ je o druhý aspekt vašej otázky, ako komisia zohľadní podnety z parlamentu pre obdobie po roku 2013 v oblasti SPP, môžem vám povedať, že zohľadníme všetky podnety, ktoré sú v oblasti zjednodušovania. A budeme zohľadňovať, e, čo sa len dá z týchto podnetov, aby sme odbúrali byrokraciu, aby sme poskytli daňovým poplatníkom viac garancií a aby prostriedky boli využívané čo najlepšie. Ak budú nejaké technické, odborné podnety, nech sa páči. Veľmi radi ich zohľadníme. A Ide o to, aby komisia vedela náležite využívať verejné peniaze. A vieme, aké pravidlá a predpisy vlastne sú príjmané na úrovni rady. A komisia samozrejme môže uplatňovať len tie nariadenia a smernice, ktoré už sú prijaté na úrovni rady. Hlavnou úlohou farmárov je predsa produkovať potraviny a preto im treba pre tento účel vytvoriť patričné podmienky v oblasti predpisov. Pokiaľ ide, ide o to, čo budeme robiť po roku 2013, chcel by som vás informovať, že súbežne s legislatívou ktorá sa bude týkať obdobia po roku 2013 pre SPP. Budeme v spolupráci s členskými štátmi pracovať na tom, aby sme zjednodušovali procesy a odburávali byrokraciu aj naďalej. Ide o to, aby ten farmár mal čo najlepšie podmienky. A vlastne sme svedkami aj toho, že v jednotlivých členských štátoch je situácia s implementáciou existujúcich predpisov rôzna. Sú tu rozdiely. A pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, čo robíme? Vlastne rešpektujeme nariadenie. Teda, keď hovoríme o krížovom plnení, aké sú tam sankcie, áno, tieto sa uplatňujú. To je pravda. A nielen v Škótsku, aj v Severnom Írsku. Ak to nerešpektujete, tak strácate dôveryhodnosť. A samozrejme, aj farmári musia rešpektovať legislatívu EÚ. Proste je to európska legislatíva, ktorá je transponovaná do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých členských krajín a začiatkom decembra obdržíme viac výsledkov, vtedy keď komisia už bude mať v rukách príslušné informácie. Ďakujem pekne pánovi komisárovi a teraz budú mať slovo predstaviteľia politických skupín. Vidím, že trošku je tu problém s týmito premietacími plochami, takže pán Danta v mene EPP, dve minúty, nech sa páči. Je to pani Danta. Ďakujem za slovo. Pán komisár, hovoríte plynulo po francúzsky, dobre francúzsko poznáte. Asi poznáte aj výraz, ktorý máme vo francúzštine. Je to niečo, eh, o čom snívame, ale nikdy to nevidíme. Máme na to vo francúzštine výraz. A to je vien. Je to asi jednou z tých vízií, o čom hovoríte. Komisia chce zjednodušiť postupy Dobre, poďme do detajlov. Celý tento spis má dva aspekty. Je to jednak žiadosť o pomoc. A áno, za posledných niekoľko rokov aj mesiacov je tu vidno jasnú snahu zjednodušiť procesy. Ale sú tu aj obmedzenia, ktoré sa týkajú krížového plnenia. Sú tu záväzky povedať teda respektíve farma, od farmárov sa žiada, aby proste podávali správy o všetkom možnom. A ak sa niekde správe pomýli, tak musí zaplatiť sankciu, pokutu. Čiže musíme nájsť riešenie aj na takéto otázky, pán komisár. Hovorili ste o budúcnosti SPP, hovorili ste o viacerých opatreniach, ktoré by sa mohli zaviesť. A vzhľadom na výsledky, ktoré by to mohlo priniesť. Hovorili ste, že by mohli byť pozitívne a že by to bolo vlastne na prospech všetkých strán a že by vlastne išlo aj o také veci, ktoré sú vedecky odôvodnené. Takže áno, máme na pleciach dosť mnoho roboty ešte do budúcna. Pokiaľ ide o členské štáty, aj tie musia urobiť sami mnoho. Je pravda, že komisár, komisia posiela svojich expertov na kontroly, na inšpekcie jednotlivých krajín a samozrejme hľadajú farmárov aj chyby, títo inšpektori. Ale myslím, že by bolo dobre zlepšiť aj toto poslanie týchto inšpektorov. Ehm, keď hodnotia teda, ako sa implementuje komunitárne právo. Proste e, niekedy e, prídu tí komisári s určitými obmedzeniami vo forme sankcií, teda, čo nie je našťastné. Nie je šťastné. Pán Kapol Santos, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Zjednodušenie SPP je cieľ, o ktorom už roky hovoríme ale stále sme ďaleko od samotnej implementácie, aj napriek úsiliu, ktoré už bolo vyvinuté. Aj komisia už urobila mnoho. Rád by som vyjadril veľmi jasne v mene skupiny SND, že zjednodušenie nemá znamenať, aby všetko bolo príliš jednoduché, ľahké a bez kontroly, pokiaľ ide o využívanie verejných prostriedkov. Proste e, musia sa aj naďalej uplatňovať aspoň tie elementárne požiadavky na transparentnosť. A keď sa zameriame na SPP po roku 2013, aj tam treba zabezpečiť transparentnosť. Musíme urobiť veľký pokrok, pokiaľ ide o zjednodušenie, ale to sa nedá bez zjednodušenia samotnej architektúry ako systému SPP. A toto sme už hovorili veľmi otvorene aj v minulosti. V apríli sme publikovali dokument, kde sa práve hovorí o tom, že treba preorganizovať tie dva piliere. A chcem pripomenúť, že komisia vlastne musí e, taktiež sa vyjadriť k týmto stanoviskám ohľadne tých dvoch pilierov. Napríklad otázka priamých platieb agroalimentárne aditíva, tieto prísady, teda ako sa bude pristupovať ku zaostalejším regiónom a tak ďalej. Tu, e, často sa stalo, že vlastne nemáme uplatňovaný jednoduchý jednotný systém. Čiže áno, to zjednodušenie je potrebné. A musíme v ňom byť zaangažovaní všetci. A keď hovoríme o zjednodušení, znamená to často, že ako by sme opomínali potrebu zmeniť súčasnú architektúru SPP. Pokiaľ je o ten dokument, e, ktorý nám teraz prekladáte, e, sa zdá byť taký konkrétnejší. A myslím, že vlastne je jasné, že všetci chcú zjednodušenia, každý sa rád zapojí do toho, do takejto debaty, ktorá sa práve otvorila. Ďakujem. Pani Rámez, dve minúty.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 Pani predsedníčka, pán komisár, vážení kolegovia, odboranie byrokracie a zjednodušenie zákonodárstva, a to vo všetkých oblastiach EÚ, sú najvyššou prioritou pre nás, členov parlamentu. Len tak dosiahneme efektívne narábanie s daňovými prostriedkami a zvýšime naše renome v občianskej spoločnosti. Práve teraz je v agrárnom sektore dôležité, aby takéto zjednodušenie sa skutočne dostalo až k poľnohospodárom smerom. Mali by naozaj vytvárať, vyrábať potraviny a nepísať knihy. A taktiež musíme v časoch, kedy sa komunálne rozpočty stále stenčujú, e, postarať sa o odburanie byrokratických prekážok. Okrem toho, by sme sa mali postarať o to, aby sankcie eh, boli v primeranom pomere k porušeniu predpisov. Trvalo udržateľná a efektívna politika sa vyznačuje tým, že kladie väčší dôraz na poradenstvo a nie na trestanie, pretože len tak môžeme našim občanom, našim poľnohospodárom dať impulzy na to, aby pre, eh, presadzovali nové prístupy. Toto všetko by sme mali zohľadňovať keď budeme hovoriť o budúcej poľnohospodárskej spoločnej politike. Okrem toho treba ešte intenzívnejšie venovať pozornosť tomu, aby neboli zdvojené formality a kontroly a aby sa papiere vyplňali len vtedy, ak skutočne prinesú pridanú hodnotu tak administratívnym orgánom, ako aj samotným polnohospodárom. Musíme pracovať spolu a nie jeden proti druhému. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz v mene zelených pán Smith na 1,5 minúty. Pani predsednička, ďakujem pekne v mene zelených by som chcel vám pogratulovať. Pán komisár, že ste prišli dnes večer medzi nás. Ďakujeme kolegom, pánovi Ashworthovi za pôvodné uznesenie, ktoré je vlastne dôvodom tejto, tejto diskusie. Zoberme si článok 53-54 toho pôvodného uznesenia o transparentnosti trestov. Myslím si, že Eh, máme s tým určitý problém, napríklad nielen v Škótsku, ale celkovo v Európskej únie ide o to, ako naši polnospodári vnímajú a vlastne tie otázky transparentnosti krížového plnenia. Preto, aby sme sa dostali ďalej, musíme tu mať väčšiu jasnosť toho, čo sa požaduje, čo sa očakáva od polnospodárov a tých dopadov, ak teda sa tie pravidla nenaplnia. To zároveň, že musíme tu mať aj väčšiu mieru pochopenia, flexibility a ja samozrejme chápem, že my musíte pracovať s nariadeniami, ale my sme to na to, aby sme ich upravili. Samozrejme veľký rozdiel medzi podvodom a napríklad nejakou nehodou. E, takže dôležité je, aby sa to rozlišovalo, lebo teraz sa k tomu pristupuje tak, že je to vlastne to isté. Čo sa týka článku 66 a ďalej, bol by som veľmi rád, pán komisár, keby ste nám povedali, aký je váš názor na náš apel na to trojročné moratórium, ktoré sa týka elektronické identifikácie oviec. E, samozrejme v Škótsku pre nás táto technológia je dôležitá, ale nefunguje ešte veľmi dobre a vznikajú tam určité problémy a tie opatrenia sú potom neprimerané, je tam problém s krížovým plnením. Chceme, aby to fungovalo a počuli sme od vás, že ste flexibilní a pevne verím, že nás tam potvoríte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz mene skupiny ECR pán Ashworth na 1,5 minúty. pani predsedníčka, ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ja som napísal tú pôvodnú správu a v tejto správe som písal o problémoch, ktoré sa týkajú polnospodárstva a som sa zameral na e, tú oblasť, ako je nutné zmeniť SPP, aby sme mohli na tieto problémy reagovať. V správe som upriem pozornosť na to, že mnohé sektore polnospodárstva a chovu dobytka e, majú skutočne problém s financovaním a teraz je nevyhnutné znížiť to zaťaženie, znížiť náklady aj tie časové náklady, nielen finančné, lebo častokrát tie nariadenia, ktoré sa týkajú SPP, sú neprimerané. Mal by som poskytnúť veľa príkladov, je to tam konec koncov uvedené, kde nariadenia a tresty sú také nejasné, nespravodlivé. Dôležité je mať dopadovú štúdiu, dôležité je harmonizovať štandardy inšpekcií. A ja si myslím, že prečo samoregulácia by nemala fungovať v plnohospodárstve. Okrem toho by som chcel, aby nastala zmena v rámci SPP, v rámci celej kultúry. Samozrejme, ja chápem, že je dôležité mať finančnú integritu, ale dvor auditorov jasne poukázal, že príliš veľké komplikácie sú častokrát dôvodom tých chýb. A zároveň ja chápem, že výklad jednotlivých nariadení je rozličný v každom štáte. A odkedy som napísal túto správu, som si všimol, že viaceré vlády členských štátov, ako aj dôležité polnospodárske organizácie volali potom, aby sa zjednodušila SPP. Isté, pán komisár, podľa mňa teraz je najlepší čas, ako môžeme pomôcť celému hospodárskému odvetviu a nezaťažovať situáciu, aby tam nebolo veľa byrokracie. Ja skutočne chápem ten pokrok, ktorý ste dosiahli. Som veľmi eh, vďačný za to, ale myslím si, že dostatočne sa to nekomunikuje napríklad v tom štáte, odkiaľ pochádzam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, poviem to iba raz. Toto je veľmi dôležitá rozprava Máme mm, množstvo rečníkov, ktorí sa prihlásili do procedúry Catch the Eye. Chcela by som, aby tam vystúpilo čo najviac rečníkov, ale aby to bolo možné. Poprosím vás, aby ste všetci držali stanovený rečnícky čas, ináč neskončíme do polnoci a musíme. Takže teraz ďalší rečník je pán Ferreira na 2,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pokiaľ je o v uznesenie o zjednodušení SPP. Ide o to, aby sme samozrejme pomohli polnohospodárom a aby vlastne náležite fungovali aj príslušné mechanizmy na trhu. Už prešlo 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia a je tu dôvod na určité obavy alebo znepokojenie a v podstate mm, v tomto môžeme povedať, že aj komisia sa v tomto smere vyjadrila. Nechceme vlastne e, rozobrať to, čo funguje. Pokiaľ ide o farmy stredné a menšie, aj tých sa to samozrejme týka a chceme zmeniť systém sankcií nechceme vlastne trestať farmárov za to, za čo nie sú zodpovední. Nejaké reparácie e, za každé zviela. Proste musíme e, proste príjmať aj také opatrenia a SPP potrebuje podstatnú zmenu. Potrebujeme aj spravodlivé ceny, výrobné ceny, potrebujeme patričné kvóty a práva na výrobu a tak ďalej. V každej krajine sa hovorí o zjednodušení a chceme mať samozrejme právo produkovať a právo dostávať potravu a potraviny. Áno, sú tu rozdiely medzi jednotlivými krajinami aj z hľadiska výrobkov, aj produkčných systémov. Čiže je tu princíp, ktorý by sme mali uplatňovať, a to je ten, ktorý sa týka rovnakých podmienok pre hospodárskú súťaž. Malí a strední farmári sú vlastne tlačení k stene, ich výnosy klesajú a v viacerých krajinách vlastne už niektoré segmenty tohto odvetvia zanikajú. Takže máme záujem, aby polnospodári produkovali a naďalej. A preto je potrebné zjednodušovať tie procesy. Musíme im pomôcť a musíme zabezpečiť, aby tej produkcie bolo viac. Aby sme vlastne nemuseli sa vrácať k tej istej bitve aj neskôr. Nech sa páči. Pán Bafton. Ďakujem za slovo. Táto správa vlastne poukazuje aj na to, čo bolo spomínané v rámci dokumentu Option 2 máme určité obavy, pokiaľ ide o nedostatok e, zreteľnosti, pokiaľ ide o návrhy. Sme svedkami toho, že naozaj poľnospodári majú na pleciach mnoho byrokracie, aj napriek tomu, že sa hovorí o zjednodušení pravidel, ktoré sa týkajú napríklad krížového plnenia. Napríklad e, nie je celkom jasné, ako sa budú merať a monitorovať e, farmy hľadiska veľkosti. Je tu potreba zamerať sa na efektívnosť, ale obávam sa, že tie stimuly, ktoré sa to majú uplatňovať pri malých farmách, práve e, momentálne nenasvedčujú tomu, že by to malo viesť k pozitívnym výsledkom. Naše polnohospodárstvo by malo byť konkurencieschopné a nemalo by sa dostať do negatívnej situácie práve v dôsledku uplatňovania týchto nových opatrení. Európska únia má svoje záväzky aj z hľadiska medzinárodného obchodu. A preto by sme nemali pomýšľať len na veľký obchod, ale aj na aspekty malého obchodu. Ide o to, aby sme nepodminovali, nepodkovávali situáciu našich farmárov, pokiaľ ide o ceny. Pretože oni musia e, rešpektovať kvalitu environmentálnej požiadavky a tak ďalej. Pričom niektorí juhoamerickí farmári sú schopní vlastne cenovo e, ponúknuť oveľa výhodnejšie svoje produkty preto, že nerešpektujú ochranu životného prostredia napríklad. Pani Morvaj, Morvaj, dve minúty. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tá je dosť nepopulárna, hlavne u malých a stredných e, polnospodárov, pretože v podstate sme museli obetovať za členstvo e, v EÚ, respektíve v mene polnospodárskej podpory z EÚ sme vlastne odovzdali e, mnoho práve zahraničným subjektom a máme na pleciach len obrovskú administratívnu záťaž a ako tu odoznelo, aj maďarskí polnospodári vlastne nemajú dosť priestoru na to, aby sa mohli venovať farmárčeniu. Chcem povedať, že podobne ako aj v starších členských krajinách, aj v Maďarsku je jedna priťažujúca okolnosť, a to je vlastne ešte dedictvo socializmu, respektíve komunizmu, kde určití predstavitelia si myslia, že nie, oni sú tu pre občana, pre farmára, ale naopak, že občan je tu pre štát a pre tých, ktorí predstavujú ako vysoké funkcie, alebo ktorí sú na vysokých štátnych funkciách. A preto vlastne títo e, robia problémy a prekážky pri e, aj tom správnom uplatňovaní patričných predpisov EÚ. Len sťažujú život farmárov. Proste prichádzajú k nám stále nejaké sťažnosti. Tá najnovšia hovorí o tom, že sa nedovolilo vyplatiť eh, nejaké príspevky v druhom pilieri a vychádzalo sa z toho, alebo odvodňovalo to tým, že pokiaľ ide o tie príslušné pagáče, tam vlastne e, prepasol príslušný subjekt nejaké tri možnosti z hľadiska obstarávania. Proste boli to také nekorektné veci. Takže skutočne myslím, že by bolo vhodné, aby sme sa mohli obrátiť s ponosou nielen na tých, ktorí rozhodujú v krajine, ale vlastne aj v rámci EÚ, keď už sme členmi EÚ a keď vlastne Európska únia poskytuje zo svojich prostriedkov takéto podpory, tak EÚ by mala prísť ale s nejakým mechanizmom, ktorý by umožnil prešetrenie takýchto neželaných prípadov a aby mohli byť aj sankcionované. Ďakujem. Ďalším rečníkom pán Nikalesku dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, pán komisár. V prvom rade by som chcel uvítať snahu o zjednodušenie SPP je pravda, že nakoniec príliš mnoho predpisov znamená nižšiu funkčnosť a horšiu hospodárskú súťaž. Preto si myslím, že naozaj treba zjednodušiť a zreformovať SPP. Dovolte mi, pokiaľ ide o to zjednodušenie, aby som sa e, zmienil o niektorých konkrétnych aspektoch. Podľa mňa je treba naozaj znížiť tie byrokratické aspekty nielen na úrovni komisie, ale aj na úrovni členských štátov. E, Boli by sme radi, keby sa zaviedli maximálne Prahy, pokiaľ ide o byrokraciu. tam, kde je potrebné e, mať tri podpisy zo strany byrokracie EÚ, tam ešte domáca byrokracia vnútroštátna pridá ďalších 5 podpisov, ktoré sa vyžadujú. Takže toto je súčasný stav zjednodušenia. A potom, pokiaľ ide o poskytované informácie, tam napríklad vo vzťahu k rozvoju vidieka, tam je samozrejme náväznosť aj na produktivitu v plnohospodárstve. Chcem využiť prítomnosť pána komisára a povedať toto. Nedávno e, súd vyniesol rozhodnutie e, a poprosím, čo chce vedieť, čo chce robiť komisia v tomto smere. Pán Nikolesku taktiež e, víta úsilie komisie, ale čo sa stalo so správami kolegu Ašvota? Naozaj, naozaj dúfame, že politika SPP po roku 2013 umožní naozaj, aby sme sa sústredili na dôležité veci, že budú naozaj potraviny vysokej kvality, budú bezpečné a že vlastne aj producenti budú vedení a povzbudzovaní ku kvalite. Chceme odbúrať zbytočnú byrokraciu a chceme, aby vlastne polnohospodárske subjekty si boli vedomé toho, čo môžu a čo majú robiť. Vo svete predsa existuje konkurencia a E, vo svete farmárov to bude taktiež existovať aj naďalej. Je potrebné, aby poľnospodári mali aj patričné príjmy za svoju prácu a preto treba pravidelne konzultovať tieto otázky s tými aktérmi priamo v teréne. A treba vytvoriť transparentné pravidlá, aby tomu bolo, mohli rozumieť aj daňoví poplatníci a farmári. Čiže preto sa chceme obrátiť na Európsku komisiu s žiadosťou, aby sa venovala týmto otázkam. A ďakujem pani Horkin, minúta a pol. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, pán komisár, pre mňa je odsek 7 veľmi dôležitý. A to sa týka budúcej legislatívy, ktorá bude uplatňovať E, vlastne sa bude budú predpisy doplnené plnohodnotným hodnotením vplyvu zahľadňujúcim regulačnú a administratívnu záťaž a tak ďalej. E, myslím, že toto sú princípy, ktoré by naozaj mali byť ústredné v našej práci. Preskúmala som si aj dokument z minulého týždňa a niektoré tie nadpisy nám poukazujú na to, že máme garantovať e, stabilitu a kvalitu a samozrejme aj rôznorodosť potravín. Má to viesť aj ku vytváraniu nových pracovných príležitostí a má to byť na prospech celého toho teritória, kde sa produkujú tie potraviny. Má to byť celé orientované ekologickejšie. Má sa to venovať aj otázkam biodiverzity a udržateľného rozvoja. A má sa tam zabezpečiť aj, aj blaho zvierat a tak ďalej. A treba plniť aj príslušné veterinárne požiadavky. Treba reagovať aj na volatilitu a nestabilitu trhu. A máme ešte úspešne konkurovať aj dovozom z tretich krajín. A toto pri zrejme znižujúcom sa rozpočte. Takže určite bude musieť komisia odôvodniť tie svoje požiadavky v rámci zmien SPP aj pred príslušným rozpo- rozpočtovým výborom. Slovo má pán Vlasák. Snížení pre... Vážená pani predsedníčka, pani komisári, dámy a páni, zníženie byrokracie a tejto prebujnenosti je absolútne legitimnou požiadavkou plnohospodárov, ktorí potrebujú čo najviac času a síl na produkciu svoju, svojich vlastných výrobkov a nie na to, aby bojovali s úradným šimlom a vyplňali formuláre. Európska komisia sa v roku 2005 zaviazala zjednodušiť Um, spol SPP a do roku 2012 sa záťaž mala znížiť o 25 uh, Síce sa komisia snažila, ale doteraz sa uh, tieto snahy nestretli s dostatočným výsledkom, pričom uh, zabezpečenie dostatočne flexibilného rámca SPP, najmä pokiaľ ide o systém priamých platieb, je skutočnou nevyhnutnosťou. V súčasnosti je potrebné aj minimalizovať rizika, aby v rámci rámci podpory diverzity nedochádzalo len k podpore nekonkurencie schopných a neefektívnych produkčných oblastí EÚ. Cieľom je zjednodušenie a treba to e, dosiahnuť aj použití maximálnej efektivity. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Doc na jednu minútu. Uh, Ďakujem pekne pani predsednička. Vítam túto ústnú otázku a to zameranie sa na skutočne veľmi dôležité témy posledných pár mesiacoch som sa stretla s viacerými poľnohospodári v Severnom Írsku. Tam som sa pýtala polnohospodárov, aby identifikovali najdôležitejšie oblasti, kde je nutné vykonať zmenu v ich sektore. Spomínala sa administratíva na jednom z prvých miest, potom to boli aj zbytočné výdavky a šetrenie času. Papierová práca, administratíva, tie detaily, toto veľmi zaťažuje poľnohospodárov a zároveň to vzbudzuje aj znepokojenie v súvislosti s možnými pokutami. Ja som sa stretla aj s zástupcami e, ktorý pr- e, programu pre rozvoj vidieka a oni hovorili, že aj tie podmienky pre audit sú veľmi zložité a tam vznikajú potom ďalšie problémy a záťaž. Samozrejme dôležité je e, mať prehľad o tom, ako sa vynakladajú peniaze daných poplatníkov, ale byrokracia bráni realizácii programu a veľmi zťaží situáciu tým, ktorí chce vlastne tento program pomôcť. Ďakujem pekne a teraz pani Sarbu na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, Európe sa častokrát hovorí o zjednodušení spoločnej polnospodárskej politiky. Ale žiaľ, naši polnospodári sa stiažujú, lebo je tam veľmi veľa administratívy, administratívnych problémov, s ktorými sú konfrontovaní, ak chcú si zabezpečiť prístup k prostriedkom. Je dôležité, aby sa vykonali opatrenia nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni členských štátov. Dôležité, aby implementácia pravidel EÚ v členských štátoch prebiehala tak, aby polnospodári skutočne e, tak povediac, neboli odradení. Mnohí polnospodári v, našich, v našom štáte sa stiažujú, že majú nedostatok informácií. Je veľmi zložité presvedčiť eh, mladého človeka, aby sa stal polnospodárom, lebo vie, že je to spojené s veľkou administratívou. Preto by som chcela poprosiť komisiu, aby ste apelovali na členské štáty, aby sa využívali lepšie možnosti, ktoré tu máme teraz, aj technológie. Musíme lepšie informovať polnospodárov, musíme im pomáhať a musíme sa snažiť znižovať byrokratickú záťaž. Pevne verím, že nové pravidlá toto zlepšia. Ďakujem pekne. A teraz pán Mulder na 1,5 minúty. Eh, Ďakujem pekne, pani um, Už rok hovoríme v tomto parlamente o zredukovaní byrokracie. Komisia interne vytvorila pracovnú skupinu, ktorá sa skladá z vysokých funkcionárov komisie, ktorí by sa mali postarať o to, aby tento regulačný rámec eh, sa nám nevymkol spod kontroly, ale doteraz sa nám to nepodarilo na, iniciatív, na základe iniciatívy parlamentu. Eh, vznikol um, výbor komisie, ktorý vedie pán Rojber, bývalý bavorský um, minister vlády. A je momentálne komisia schopná povedať, aký prístup by bol najlepší, či ten, tej internej skupiny v komisii alebo Štojberovej pracovnej komisie. Budeme sa musieť opýtať členských štátov 11 až 12 kontrolných úradov jednotlivých členských štátov občas pracuje, je to príliš veľa. Nebolo by možné, aby komisia spolupracovala spolu so súkromným sektorom, pretože už súkromný sektor musí znášať veľké záťaže a kontrola zo strany členských štátov potom môže byť zbytočná. Ďakujem, pán Simanský, jedna minúta. Pani predsednička, vážený pán komisár, v je parlament prijal uznesenie, ktoré sa týka zjednodušenia dňa SPP. Mohla by komisia vysvetliť, aké kroky sa doteraz vykonali eh, v oblasti znižovania administratívnej záťaže pre polnospodárov EÚ. Mohla by nás komisia informovať aj o tom, aké plány má v oblasti eh, sledovania usmerní parlamentu, čo sa týka zjednodušenia. Parlament Eh, mnohí polnospodári hovoria, že je dôležité zjednodušiť SPP. Týka sa to napríklad aj Polska, kde sú veľké problémy. Častokrát sme v parlamente hovorili o tom, aká je zložitá situácia. Konec som mali sme tu správu pána Ashwortha o zjednodušení SPP. Nastal čas, aby sa to implementovalo. Nesmieme stiažiť ešte viac situáciu pre našich polnospodárov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani Tikau. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Vážený pán komisár, organizácia FAO prednedávnom zverejnila správu, v ktorej je uvedené, že ľudstvo je konfrontované, alebo bude konfrontované s veľkou, e, veľkou potravinárskou krízou. To znamená, že je dôležité zvýšiť produkciu napríklad kukurice a, a pšenice do roku 2012 je do roku 2012 dôležité vytvoriť dostatočné zásoby e, pre všetkým týchto komodít. Dôležité si uvedomiť, že rastie dopyt po potreby na celom svete, no tento pokryt. To znamená, že musíme si e, nielen zachovať, ale zvýšiť naše produkčné možnosti. Tu je nutné myslieť pre všetkým na malé a stredné polnospodárske podniky. To znamená, že nesmieme e, poskytovať iba priame platby, poskytovať iné subvencie. Dôležité, aby sme na trhu mali také produkty, ktoré vyrábajú práve malé a stredné podniky, aby sme im pomohli. Musíme mať mnohé opatrenia v oblasti zjednodušenia, musíme znižiť administratívnu záťaž. Plnospodári musia mať aj možnosť, aby si mohli e, zabezpečiť výhodné úvery od bank Chcela by som ešte spomenúť, že napríklad sú to ďalšie možnosti, ako napríklad znižiť daň z pridanej hodnoty e, pre napríklad elektrickú energiu, pre plnospodárov. No a teraz by som sa povedal, že končím rozpravu. Teraz budeme mať e, procedúru Catch the Eye. Dostanú slovo deviati, ale skutočne vás prosím, aby ste držali stanovenú jednu minútu, ak teda chceme ešte dnes ísť domov. Najprv pán Kalinovský. Ďakujem pekne, pani Pán komisár, v oznámení komisie na tému budúcnosti SPP, teda zjednodušenia jej administratívy, tam máme jeden návrh. A tento zabezpečuje to, čo Európsky parlament v máji tohto roku požadoval, teda znížiť administratívnu záťaž, pretože nám to umožní a aj plnohospodárom, aby viac peňazí získavali z fondov a zároveň sa zvýši efektivita kontrol uskutočňovaných miestnymi orgánmi a to potom povedie k lepšej potravinovej bezpečnosti a zvýši schopnosť nášho plnohospodárskeho odvetvia. Musíme si však uvedomiť, že skutočne dôjde k zjednodušeniu na európskej úrovni aj na úrovni členských štátov a že na úrovni týchto zjednodušení že návrhy týchto zjednodušení nie sú len na papieri a skutočne povedú k zníženiu a nie k zvýšeniu administratívnych výdavkov. Ďakujem. A teraz pán Dorfman. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár, vážení kolegovia je veľmi nebezpečné hovoriť o byrokratizácii, pretože obvykle táto strela mierí do posledných radov a dúfam, že v našom prípade to tak nebude. Ja sa veľmi teším, pán komisár, že ste hovorili eh, v svojej komunikácii o zjednodušení SPP, zjednodušení aj pre menšie podniky. To je chválihodné a myslím si, že sa to skutočne dá zabezpečiť napríklad teraz pri viacročných záväzkoch v agrárnom programe ekologickom Marokom um, sa takéto kroky musia vyskytovať, ale myslím si, že musíme myslieť ďaleko, ďaleko dopredu a najmä menšie podniky um, zabezpečiť substantívnymi, zjednoduchšími opatreniami, aby sa tento hlavný cieľ dosiahol, pretože v konečnom dôsledku chceme SP v rámci ktorej e, budú kvitnúť kvety na lúkach a nie prekvitať e, papiere na kancelárskych stoloch. Pán Elvis? Vážené kolegyne a kolegovia, všeobecné princípy, podľa ktorých by sa mala e, uberať nová SPP, vyvolali v nás nádej do budúcnosti a najmä čo sa týka malých a stredných podnikov. Nádej, ktorá by sa teraz konkrétne mala implementovať, zjednodušenie SPP je nevyhnutnosťou najdôležitejšie byrokratické úlohy by mali byť menej zložité, aby poľnohospodári mohli sa venovať skutočne svojej poľnohospodárskej práci a aby e, nemuseli míňať zbytočne čas na administratívu. Musíme sa postarať o to, aby mnohé menšie podniky mali zjednodušený systém. A ja si myslím, že komisia by e, mala podniknúť takéto snahy. Ďakujem pani McGuinness. Chcem poďakovať pánovi komisárovi za jeho úprimné želanie implementovať túto politiku zjednodušenia. Hoci nikdy som sa nestretla s nejakým farmárom, ktorý by žiadal nejaké takéto zjednodušenie, ale chcú vlastne lepšie mať možnosti na podnikanie vo svojom sektore. Ak teda chceme ekologizovať prvý pilier, tak žiaľ zvýšime krížové plnenie a vlastne vyženieme alebo budeme vyháňať aj ďalej ľudí s fariem a nepovedie to k zjednodušeniu. Takže chcem povedať, to, čo je green tape, ako tá ekologizácia, tak povediac, je to e, možno aj e, rovnaké ako red tape v angličtine, teda tá byrokracia. Keď bankárom prejde všetko, tak e, neviem prečo tu práve sa uplatňujú tvrdšie opatrenia voči farmárom. Vlastne je tu klíma strachu. To asi viete aj vy, pán komisár. Vlastne farmári sa boja inšpekcií a v podstate tieto obavy a strach musíme odbúrať. Ďakujem. Pán Sekierský má slovo. Ďakujem. Základným prvkom riadenia SSP je kontrola to riadenie a kontrola a administrácia, toto je všetko zaťažené a aj zaťažuje rozpočty členských štátov. Zo skúsenosti vidíme, že komplikované kritériá prístupu k pomoci a časté zmeny spôsobujú veľké problémy pri realizácii nielen pre polnohospodárov, ale aj pre správu. Čiže SPP bude myť, musieť byť jasná a zrozumiteľná pre daňových platníkov aj pre farmárov a bez zjednodušenia to nepôjde. Preto sa za každým snažíme reformovať SPP, ale zdá sa, že sa nám darí len vytvárať čoraz väčšiu byrokraciu. Preto chceme apelovať na členské štáty, aby neprichádzali s ďalšími zbytočnými predpismi, okrem tých, ktoré už máme v EÚ. Do budúcna by bolo potrebné, aby žiadosti

v plnej miere súhlasím s týmto návrhom zjednodušiť SPP a v plnej miere súhlasím s komisárom. A čím skôr sa to zavedie, tým lepšie. Skutočne viacej dôvery než kontrol a sankcií. Myslím, že Proste, keď sa ukáže, že niektoré praktiky, ktoré uplatňujú farmári, e, sa ukážu ako nedobré, tak sú pripravení ich zmeniť aj v prospech ochrany životného prostredia. Ide o to, aby farmári mohli proste venovať čas farmárčeniu a nie e, vyplňovaniu papierov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Lavia. Pán pred Pán, pán komisár, ak dovolíte, žiaľ, e, správa zo, zo zboru auditorov pokazuje na to, že nie všetko sa vždy používa korektne a transparentne, pokiaľ je opatrenia. Preto sa musíme e, zamerať na dva rôzne scenáre. Poprvé, musíme v podstate kontrolovať, monitorovať, zabezpečovať, aby peniaze daňových poplatníkov v Európe boli využívané lepšie a správnejšie. Na druhej strane je tu požiadavka maximálne zjednodušiť život farmárov. A naozaj sa chcú venovať e, hospodáreniu, e, teda práci so zvieratami a práci na poli. A už aj pán komisár povedal, že bude zohľadňovať naše podnety. Ďakujeme mu za to. Myslím, že aj vlády v regiónoch uplatňujú mnohé e, veci, ktoré skôr zvyšujú byrokraciu a nezjednodušujú systém. Myslím, že ide o to, aby tá najlepšia alebo správna prax vlastne e, bola transport, e, exportovaná v rámci regiónov. Slovo má pán Stojanov. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, hm, Čokoľvek sa už doteraz urobilo, nestačí to. A vlastne preto o tom dnes večer hovoríme. Chcel by som zamerať na sociálny aspekt toho, o čom hovoríme. Proste pri príprave projektu e, farmári musia samozrejme vybrať e, z banky nejakú požičku a pritom sa zaručiť pôdou, na ktorej budú pracovať. A podstate aj tak e, to trvá povedzme aj pol roka, kým dostanú peniaze a v podstate potom sa dostávajú e, tieto projekty do stavu, kedy to nefunguje celkom hladko a to je proste situácia v Bulharsku a jednoznačne Bulharsko je teraz e, akoby pod lupou a je vystavené neraz aj kritike. Je mi jasné, že treba vykonávať kontroly, ale tie kontroly by práve nemali týmto ľuďom brať z úst potravu. Ďakujem. Slovo má pán komisár. E, mikro. Donc, d'un côté, je suis très content de voir qu'à cette heure tardive il y a autant de monde qui est là pour parler de la simplification. Keď vidím, že je tu len toľko to ľudí, aby sme hovorili o certifikácii, myslím si, že je dobré, keď vieme presne, čo chceme a keď to hovoríme jasne. A to sa tiež môže prejaviť v normatívnej činnosti. Najmä sú tu návrhy komisie a potom sa niečo príjma v rade a parlamente. Mám skutočne veľkú nádej, že v tom okamihu, keď budeme vypracúvať legislatívny balíček, že budeme spolupracovať a že si jednoznačne povieme, čo chceme a že nebudeme mať žiadne výnimky alebo žiadne dodatky a prídavky, ktoré potom nutia komisiu, aby všetko kontrolovala v teréne, pretože tá komisia je stále tá istá, ktorá je zodpovedná za to, aby vám, členom parlamentu, skladala účty z toho, ako sa správne využívajú verejné prostriedky. Samozrejme, SPP nebráni poľnohospodárom v práci, v mnohých prípadoch im pomáha v ich práci. Ale keď ide o verejné prostriedky, je dôležité, aby každý mohol povedať, akým spôsobom sú tieto financie využívané v európskej legislatíve, ktorá sa prejavuje najmä aj v normách pre polnohospodárske odvetvie odvetvie a možno, že poľnohospodársko je jedným z mála odvetví ekonomiku, kde legislatíva, ktorá existuje na európskej úrovni, je tiež kontrolovaná v teréne. Neviem, či takéto niečo funguje aj v iných odvetviach, ale spoločne sme sa rozhodli, že to tak musí byť. A normy, o ktorých stále hovoríme, toto je interpretácia a kontrola v teréne. A táto legislatíva týkajúca sa blaha zvierat a životného prostredia je považovaná za zložitú. Sú to špecifické opatrenia najmä v oblasti životného prostredia. Tam sú špecifické dotácie a potom ide aj o investície najmä do oblasti rozvoja vidieka. Súhlasím s tým, že legislatíve tak, ako sa prejavuje v praxi, sa musí zlepšiť, aby polnohospodári vedeli, čo majú robiť. A musíme mať špecifické opatrenia, ktoré budú zohľadňovať špecifickosť toho, ktorého regiónu. A ak špecifické kontroly nemáme, nie sme dôveryhodní. S týmto súhlasím. Súhlasím s tým, že musíme ísť v zjednodušení na maximum ale nesmieme ísť tak ďaleko, aby sme už neboli dôveryhodní, aby sme nedokázali spravovať tie financie, ktoré máme k dispozícii pre SPP. A prijal by som si, aby tak tento rozpočet bol rovnako konzistentný aj v budúcnosti a to bude závisieť od našej schopnosti ospravedlniť a informovať o tom, ako tieto prostriedky sa využívajú. Informovať ostatných bolo myslené. A ak ide o transparentnosť napríklad o uznesení súdneho dvora, trvám na transparentnosti a na základe tohto výroku. A nariadenie, ktoré teraz platí, by sa malo prispôsobiť tomu, aby tento výrok súdu mohol byť zohľadnený. Tu by som chcel ukončiť svoj slovný prejav, ale neukončia sa tým moje činy. Musíme urobiť také rozhodnutia, aby sme zjednodušili, ale neskomplikovali zároveň SPP. Túto prácu musíme uskutočňovať spoločne a takisto v spolupráci s členskými štátmi. Hovoril som o opatreniach, ktoré sme urobili na to, aby sa zredukovala byrokracia a to, čo komisia chcela od členských štátov, ale zdôrazňujem, že riadenie SPP funguje v spolupráci s členskými štátmi a záleží na tom, ako regióny a členské štáty budú legislatívu interpretovať, ak budú existovať návody SPPR najlepšie spôsoby použitia, overenú prax, bude to v poriadku, ale najskôr SPP musíme zjednodušiť pre 27 členských štátov aj v procese spolurozhodovania aj vy ste spolu s radou a komisiou spolu zodpovední. Za to dúfam a som presvedčený, že sa nám dobrá spolupráca vydarí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Končím teraz rozpravu a dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu, čo je úst, otázka na ústne zodpovedanie a ide tu o situáciu v odvetví včelárstva. Najprv dostane slovo autor, pán De Castro, na 5 minút.